Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegovia, ospravedlňujem sa za to, že som sa mierne oneskoril. Mal som tu však skupinu mladých eh, ukrajinských poslancov, ktorí sa už tiež usádzajú stále. Ehm, absolvovali sme intenzívnu diskusiu o eh, ďalšom vývoji v súvislosti s Eh, dohodou z Minska v celom regióne. Ja sám som cez víkend bol v Kieve. Stretol som sa s prezidentom aj s ostatnými predstaviteľmi. Vieme, aká zložitá je situácia ľudí v Ukrajine. Podporovať reformný proces a zároveň eh, tam prebieha vojna, ale musíme klásť dôraz na to, aby tento reformný proces naozaj pokračoval V Európskom parlamente je však pre nás nepriateľné to, čo sa dnes stalo s pani Savčenkovou. Rozsudok nie sme ochotní akceptovať, pretože je politicky motivovaný a nevychádza z princípov právneho štátu a preto mi dovolte, ak súhlasíte, vyjadríme proces proti tomuto rozsudku a to verejne. Takto má v pláne aj predseda Európskeho parlamentu. E, vidím, že nie sú žiadne námietky voči takémuto postupu, tak e, budeme e, sa vyjadrovať takomto duchu, zaujímame oficiálne stanovisko. Nie sú žiadne námietky k programu, predpokladám. Oznámenie som už predniesol. Prechádzame preto k výmene názorov s pani e, Cačevou, predsedničkou Burovského parlamentu a úradujúcou predsedničkou parlamentu zhromaždenia procesu spolupráce v juhovýchodnej Európe. Máme tu aj delegáciu tohto parlamentného zhromaždenia. Teší ma, pani predsednička, že ste dnes medzi nás prišli. Už sme v minulosti diskutovali s predsedníctvom parlamentu zhromaždenia Rady Európy a tiež s eh, predstaviteľom OECD veľmi nám záleží na tom, aby medzi Európskym parlamentom a týmito organizáciami panovala čo najúžšia spolupráca, najmä taká spolupráca, ktorá bude mať za cieľ posilnenie našich spoločných síl v presadzovaní demokracie a rozvoj inštitúcií. Každý si robí svoj kúsok, ale myslím, že sa to málo koordinuje. A myslím, že ak si rozdelíme prácu rozumne, táto spolupráca môže prispieť k tomu, že v krajinách, kde takáto pomoc je potrebná, by sme dosiahli o mnoho viac. A preto nás teší, že máme dnes priestor diskutovať s vami aj na tieto témy. A mali by sme zrejme ešte pred letnou prestávkou zorganizovať spoločné stretnutie s predsedami parlamentných zhromaždení aj OECD, aj Rady Európy a dohodnúť si nejaký konkrétny pracovný plán na našej spolupráce. Ešte raz srdečne vás vítame, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán Brok, vážený pán predseda, vážení poslanci Výboru pre zahraničné veci, vážení kolegovia z národných parlamentov, členové parlamentného zhromaždenia, procesu spolupráce v východnej Európe. Chcela by som sa najskôr poďakovať za to, že máme priestor dnes eh, diskutovať o téme juhovýchodnej Európy v rôznych súvislostiach, ako ste už spomenuli, pán predseda. Výbor pre zahraničné veci sa e, tomuto regiónu venuje vo svojej práci. Keď hovoríme o politických aspektoch, mali by sme vždy mať na pamäti rôzne skúšky a výzvy, ktorým je tento región vystavený, napríklad nedostatok politickej stability v juhovýchodnej Európe, ešte zhoršuje skutočnosť, že počas migračnej krízy krajiny v tomto regióne nie sú schopné vysporiadať sa s výzvami, ktorým čeli je tu obava, že krajiny v tomto regióne nie sú schopné sa s touto situáciou vysporiadať. A preto Výzvy na eh, politickú izoláciu sú čoraz um, ostrejšie. Povedala by som to dosť um, dokonca rázne tak, že súhlasím s predstaviteľmi všetkých národných parlamentov, ktorí sú súčasťou nášho parlamentného zhromaždenia, že neexistuje žiadna alternatíva k európskemu prístupu k regiónu juhovýchodnej Európy. Všetci sme totiž vystavení rovnakým rizikám a hrozbám krajiny v tomto regióne. Sú vystavené rôznym rizikám a hrozbám, ktoré vyplývajú z transformačného procesu v regióne Čierneho mora, na Blízkom východe, v Severnej Afrike. A preto je tu riziko v prípade nedostatku spoločného prístupu v riešení všetkých tých víziev sa nedosiahne zlepšenie Najskôr som sa teda vyjadrila k problematickým oblastiam reality, ale pozrieme sa teraz na pozitívnu stránku. Parlament je zhromaždenie procesu spolupráce v juhovýchodnej Európe vzniklo pred 20 rokmi od mája 2014, ako sme v Bukurešti sformalizovali rámec tohto parlamentného zhromaždenia tým, že sme schválili zakladajúce vyhlásenie a tiež rokovací poriadok sme prijali ďalšie e, kroky na prehlbenie parlamentnej spolupráce. Je dôležité tiež e, formalizovať naše inštitucionálne vzťahy s inštitúciami Európskej únie a najmä s Európskym parlamentom, keďže sme parlamentným zhromaždením. Je to dôležité preto, že zo zemepisného hľadiska región, ktorý zastupujeme z hrania krajiny, ktoré majú rôznu mieru um, afiliácie s európskymi inštitúciami e, Rumunsko, Grécko či Bulharsko napríklad e, sú členskými štátmi EÚ, iné krajiny sú potenciálnymi členskými krajinami a je tu ešte ďalšia skupina krajín a síce krajiny, ktoré majú e, vyhliadku stať sa súčasťou rozširovania a preto vychádzajú zo záväzkov z minulosti a tiež vychádzajú zo záväzkov, ktoré sú stanovené v našich zakladajúcich dokumentoch. Chcela by som sa poďakovať za to, že máme priestor e, začať dialog o vytvorení mechanizmov na posilnenú spoluprácu v budúcnosti a tiež, že sa budeme snažiť výmenu informácií a výmenu osvedčených postupov, aby sme mohli lepšie spolupracovať. Dnes sme sa tu zišli, aby sme diskutovali o situácii v tomto regióne. Ešte ďalšia téma je na našom programe a síce, či by sme mohli zvýšiť efektívnosť našej spolupráce na inštitucionálnej úrovni. Chcela by som sa vám poďakovať za doterajšiu spoluprácu. Na jednej strane chcem poďakovať národným parlamentom, ktoré sú zastúpené v tomto parlamentom zhromaždení a chcem sa poďakovať aj Európskemu parlamentu. Chcela by som zopakovať, že sme sme neustúpili zo zásadných otázok, teda z politických opatrení a rozhodnutí, ktoré sú potrebné na posilnenie našej spolupráce. Podpis dokumentu bez hľadu na názov takéhoto dokumentu nie je samoučelným krokom podpis dokumentu, kde sa hovorí o spolupráci. Má za cieľ stanovenie spoločných politických eh, cieľov, eh, ako napríklad zvýšenie viditeľnosti európsky výhľadok, eh, krajín juhovýchodnej Európy na úrovni európskych inštitúcií. Dnešná delegácia zhrňa zástupcov Grécka, Rumunska, Turecka, Bosny, Hercegoviny, Moldavska a Kosova krajiny, ktorá sa nedávno stala súčasťou nášho zhromaždenia, Srbsko a Macedónsko, um, sú krajiny, ktorých práve teraz prebieha predvolebná kampaň. Celkom iste v priebehu diskusie kolegovia z týchto krajín sa vyjadria a prejavia svoje názory na posilnenú spoluprácu medzi našim parlamentným zhromaždením a Európskym parlamentom. Ja ako uradujúca predsedníčka tohto parlamentného zhromaždenia, by som chcela pomenovať eh, hlavný rámec, eh, ktorého by sa mali držať eh, tieto diskusie. Pomenujem tie najaktuálnejšie témy, ktorým teraz čelí celý náš región. Nepochybne výrazné migračné tlaky na náš región predstavujú veľkú hrozbu stabilite tohto regiónu. Všetci zástupcovia národných parlamentov v našich eh, dnešných eh, diskusiách sa vyjadrili v tom zmysle, že je potrebné eh, zaujať spoločný prístup k riešeniu týchto problémov alebo formulovaní takéhoto spoločného postupu musíme dodržiavať európske pravidlá a preto je mimoriadne dôležité, aby krajiny v tomto regióne vykonávali prísne kontroly európskych hraníc, aby sa držali záväzkov z minulosti a tiež, aby efektívne plnili readmisné dohody. My, členovia tohto parlamentného zhromaždenia, sme presvedčení o tom, že Dohoda, ktorá bola dosiahnutá minulý týždeň medzi Tureckom a EÚ, bola nevyhnutnou a predsa sme presvedčení o tom, že ešte stále je veľmi dlhá cesta k zjednoteniu právneho rámca, tak aby to povedal terénu právu a je legislatíve EÚ. Preto si myslíme, že stanovenie spoločnej európskej migračnej politiky je jediným správnym prístupom toto je jedna z víziev, ktorým čelí naše parlamentné zhromaždenie ako regionálne politické fórum. A tieto je, je to jedna z víziev, ktorým čelí Európsky parlament. Teraz by som sa vyjadrila k priorite, ktorá je dôležitá nielen pre bulharské predsedníctvo, ale tiež pre naše celé parlamentné zhromaždenie. Ide o vytvorenie prepojení medzi členskými štátmi, teda energetických a dopravných prepojení a tiež e, podpora infraštruktúry v oblastiach e, energetiky a dopravy. Táto téma sa ešte stále v tomto regióne prejednáva. Keď sledujeme opatrenia v tejto oblasti, ani tieto opatrenia nie sú samoučelové. Ich cieľom je podporovať e, zamestnanosť, najmä zamestnanosť mladých, tiež podporovať prosperitu všetkých krajín v tomto regióne. Už dva roky náš výbor ehm, pre hospodárstvo, infraštruktúru a energetiku prejednáva tieto otázky. Boli schválené rôzne uznesenia a správy, ktoré zohľadňujú právne rozhodnutia parlamentu, rady aj komisie, ale tiež, ktoré berú do úvahy problémy, ktoré súvisia s liberalizáciou trhu s energiou, ktoré sa týkajú posilnenia energetickej účinnosti a tiež podpory energetickej nezávislosti. V našom regióne diverzifikácia je um, mimoriadným problémom, ktorému venujeme eh, významnejšiu pozornosť. Tiež by som sa chcela vyjadriť k ďalšej dôležitej téme, ktorej sa venujeme, a síce parlamentné zhromaždenie juchovednej Európy sa musí stať hnacou silou e, rozvoja krajín v tomto regióne. Všetky krajiny sa zaviazali k uberaniu sa e, smerom k európskym hodnotám, ako som už spomenula, v našich krajinách sú rôz, rôzne fázy spriaznenia z EÚ a tie krajiny, ktoré sú súčasťou EÚ, sa delia o svoje skúsenosti s krajinami, ktoré sú v procese rozširovania, ale ktoré sa teraz chystajú na prístup. Vnímame to ako formu spolupráce, vyžaduje si to o niečo väčšie úsilie na oboch stranách, aj na strane nášho parlamentného zhromaždenia, aj na strane Európskeho parlamentu, najmä mm, na úrovni vášho výboru pre zahraničné veci. Som presvedčená, že ak budeme pracovať spoločne, budeme schopní vytvoriť tie správne druhy partnerstva. Bulharské predsedníctvo parlamentného zhromaždenia koncom minulého roka navrhlo, aby bola prijatá spoločná dohoda. Používame termín dohoda, vychádzajú z nášho rokovacieho poriadku. bez ohľadu na to, ako tento dokument nazveme, či už pôjde o memorandum o porozumení, porozumení či už pôjde o dohodu, najdôležitejší je e, konečný výsledok. Táto dohoda, tento dokument e, by mal mať za cieľ vytvorenie konkrétnych politických priorít e, a konkrétnych mechanizmov posilnenia spolupráce s Európskym parlamentom do budúcna. Vážený pán Brok, ďakujem e, za to, že ste odpovedali na list, e, ktorý som vám zaslala na jeseň minulého roka v priebehu konferencie, ktorá prebehla v Sofii. Bol to krok zameraný na vytvorenie tejto spolupráce Teraz sme vo fáze schváľovania rôznych eh, druhov spolupráce, eh, napríklad spoločné plenárne schôdze alebo výmeny skúseností. Myslím si však, že táto spolupráca bude krokom vpred, zvýši viditeľnosť východnej Európy na európskej úrovni. Ak sa nám podarí v budúcnosti aj s pomocou Európskeho parlamentu vytvoriť skutočnú inštitucionálnu spoluprácu. Takáto spolupráca bude prospešná pre všetky krajiny v tomto regióne. Predovšetkým bude prospešná pre všetkých našich občanov. V úvode som sa vyjadrila k obavám, k výzvam, ktorým čeli tento dokument. Teraz by som eh, rada zakončila svoje vystúpenie na trošku pozitívnejšiu nôtu. Všetky členské štáty tohto parlamentného zhromaždenia sa domnievajú, že ich eh, vyhliadka členstva v Európskej únii nemá žiadnu inú alternatívu. Preto očakávame, že európske inštitúcie budú brať ohľad na tieto snahy a ciele všetkých týchto krajín v regióne, či už ide o krajiny, ktoré sú v procese rozširovania, alebo krajiny, ktoré sa pripravujú na vstup, aby dochádzalo k výmene osvedčených postupov už v úvodných fázach. Takáto výmena postupov už v úvodných fázach nám totiž umožní stanoviť právny štát, taktiež zaviesť demokratické hodnoty do našich krajín a dosiahnuť aj hospodársky rast. Hospodársky rast potrebujú všetky krajiny v tomto regióne. Ešte raz by som sa chcela poďakovať za to, že dnes máme priestor diskutovať so zástupcami vášho výboru. Ďakujem. Frau Präsidentin, Ďakujem pekne, pani predsednička, za vaše posolstvo, ktoré nás teší. A prvý má, ako prvý má slovo pán Kovačev. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som privítal pani Cačevu. Vítajte tu medzi nami v Európskom parlamente, v tomto výbore, v vašej funkcii predsedničky parlamentu aj v funkcii SE EPC. Máte pravdu v tom, že medziparlamentná spolupráca je veľmi dôležitá, je dôležitá z hľadiska výmeny dobrých osvedčených postupov a dobrých skúseností a určite aj je, je potrebné zlepšiť parlamentnú kontrolu. Spolupráca v juhovýchodnej a v juhočnej Európe je veľmi dôležitá, pretože pomáha krajinám v tejto regióne prekonať problémy, ktoré stedili z minulosti a prakticky to aj je jediný nástroj, ktorý pomáha kooperácii a stabilizácii. Takže všetko, o čom ste vlastne hovorili a všetky tieto príležitosti pre spoluprácu alebo pre podpis dohody alebo memorandum s Európskym parlamentom, toto všetko je veľmi dôležité. A všetko vlastne odráža naše ciele, ale avšak v e, prítomnosti aj ostatných členov vašej delegácie by som chcela položiť otázku. Možno, že sa bude javiť ako trochu nepriama, ale mňa zaujíma spolupráca aj na úrovni e, biznisu či podnikov, pretože všetky tie krajiny, ktoré sú na ceste do EÚ a chcú spolupracovať, by nemali prekonávať obrovské prekážky, ktoré vznikajú kvôli tomu, že majú medzi sebou veľké rozdiely, rozdiely, ktoré vyplývajú aj z digitalizácie alebo miery digitalizácie, e, predovšetkým napríklad v prípade mobilných operátorov. Viete, že keď cestujete do inej krajiny, musíte platiť obrovské peniaze len preto, aby ste mohli použiť svoj mobilný telefón. Keby ste rovnaké peniaze platíte, ako keby ste pochádzali z Tasmánie alebo odkiaľ. Takže ja by som bol rád, keby všetky tie krajiny, ktoré by chceli vstúpiť do Európskej únie, aby mohli, aby mohli prijať e, určitú legislatívu v oblasti spoločného digitálneho trhu. Ja viem, že telekomunikačné firmy by mohli byť asi proti, alebo budú proti, ale je to veľmi dôležité z hľadiska spolupráce v tomto regióne a predstavoval by to naozaj veľký krok vpred, pretože naozaj tieto veci sú prekážkou rozvoja a spolupráce. Ja by som chcela zaželať veľa úspechov tomuto procesu spolupráce a určite môžete sa spoliehať na našu spoluprácu. Ďakujem pekne. Rečník hovorí bez mikrofónu. Teraz pán Fan Orden. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, dovolte, aby som privítal aj tu medzi nami pán, srdečne pani Cačevu. Ja e, som takisto bol bývalým spravodajcom pre Bulharsko, takže z poznám. Pokiaľ ja e, vnímam tých 13 členov vašej organizácie či združenia, 7 z nich e, nie sú krajiny, ktoré sú členmi EÚ v tejto situácii alebo v tejto chvíli. Ehm, máte pred sebou veľkú úlohu zabezpečenia stability a dobrých susedských vzťahov, ale tiež máte spoločné aj mnohé problémy, ktoré pretrvávajú. O niektorých z nich sme diskutovali pred niekoľkými dňami tu v tomto výbore, keď sme e, sa e, dívali na mechanizmus spolupráce e, ako nástroj pre Bulharsko a Rumunsko a pretrvávajúce problémy, ktoré súvisia s organizovaným zločinom, reformou súdnictva a otázkami podobného charakteru. Mne sa zdá, že naozaj zdieľate určité také ozaj zásadné problémy, ako napríklad energetická bezpečnosť, to je určite jedným z nich a závislosť mnohých týchto krajín v tomto regióne na jednom veľkom dodávateľovi plynu, ďalej zdroje nelegálnych zbraní. Myslím si, že v týchto krajín, v rámci krajín, ktoré máte medzi svojimi členmi, tam je veľký problém s nelegálnymi zbraniami, ktoré sa ocitajú potom v západnej Európe a aj to, čo ste sa vy dotkli, je problém utečeneckých utečencov, čo je obrovská kríza, či najväčšia kríza, ktorú momentálne Európa zažíva a konkrétne v tej časti Európy, ktorú vy zastupujete. Takže ja by som sa chcel spýtať, že do akej miery ste sa dokázali zhodnúť na tom, akých e, opatrenia sú je potrebné prijať, aby sa prekonali všetky tieto veľké problémy. Mňa by zaujímalo, do akej miery si myslíte napríklad, že by EÚ a aj medzinárodné, európske, aj medzinárodné právo pomáha či nepomáha v tom, tejto konkrétnej kríze. Mnohí majú pocit, že je čas mm, robiť určitú revíziu toho, ako jednotlivých ustanovení e, dohovoru o utečencoch, e, takisto aj dohovoru o ľudských právach, čo v podstate e, je v pozadí toho, alebo určuje to, akým spôsobom máme pristupovať osobám, ktoré prichádzajú do Európy, či sú to utečenci, alebo či sú to migranti. Je pravda, že väčšina z nich pochádza z dvoch krajín, ktoré sú súčasťou vášho združenia, teda z Kosova a Albánska 70 tisíc kosovčanov a 60 tisíc Albánie. Takže sú tu naozaj konkrétne problémy a neviem, že či tie mechanizmy máme k dispozícii, ktoré majú toto príslušným spôsobom riešiť. Ďakujem. Predseda hovorí bez mikrofónu, tak nepočujeme, koho vyzval. Ďakujem pekne. Dámy a páni, vážení poslanci, ja sa veľmi teším, že môžem mať, sa zúčastniť tohto stretnutia a taktiež si prispieť výmene názorov v rámci Eh, dohovoru, v dohovoru o európskej spolupráci a spolupráci Žnej, eh, s parlamentného zhromaždenia s Európskym parlamentom. Tie rokovania, ktoré eh, by mali viesť k tomu, že by malo dojsť k väčšej konsolidácii parlamentného zhromaždenia, mala by vzniknúť naozaj platforma pre parlamentné rokovania. To by malo byť pomôcť, pomôcť jednotlivým krajinám, ktoré sú v tomto regióne je treba prekonávať rozdiely alebo prekážky, ale však tie sa akoby len prehodu, prehlbujú. A preto inštitucionálne inštitucionálna spolupráca je veľmi dôležitá a určite poskytne ďalšiu motiváciu alebo ďalšiu pomoc na našej ceste do Európy. A okrem toho asociačný proces e, by mal byť, teda proces pridružovania by mal s prostredníctvom takéhoto zoskupenia urýchliť, a tak aby sme rýchlejšie mohli prijímať aký a mohli sme rýchlejšie tieto ustanovenia prijímať. Teda by som chcela povedať niečo k situácii v Moldavsku. Naša krajina sa sústreďuje na prijímanie opatrení, ktoré by mali priniesť prioritné reformy a to zodpovedá aj očakávaniam občanov v našej krajine a takisto odporúčaniam Európskej únie. Tie sú uvedené v záveroch Rady pre zahraničné otázky k, z 15. februára 2016 smerom k Moldavsku. Najdôležitejšie oblasti sú tie, na ktorých spočíva aj naša vláda v Kišiňove práve najväčšie priority. V rámci tohto reformného procesu a procesu modernizácie je, ide predovšetkým o to, aby sa e, odstranili postupne chyby z minulosti a vláda v Kišiňove sa tomto naďalej spolieha na podporu Európskej únie. A základ tejto zmluvy, o ktorej a dnes hovoríme, by mala pomôcť e, týmto štátom rozšíriť alebo zlepšiť svoju infraštruktúru v oblasti predovšetkým energie, energií, um, tak e, aby sa občania týchto krajín mohli vyhnúť e, rôznym krízam a energetickým krízam a takisto, aby došlo aj k zlepšeniu ekonomickej situácie a posilneniu ľudských práv, posilneniu demokratických inštitúcií. To by takisto malo prispieť. Ešte sa vrátim späť ku svojej krajine. Môžem vás uistiť, e, že vláda v Kišineve je rozhodnutá prijať konkrétne opatrenia aby využila všetky možnosti spolupráce cez túto platformu a aj aby podporila politickú a ekonomickú spoluprácu s Európskej úniou. Takže ešte raz vám ďakujem pekne za to, že som mala možnosť sa dnes eh, s vami alebo vám prihovoriť aj za podporu, ktorú sme doteraz od vás mali a verím, že táto platforma pre spoluprácu určite bude výhodná pre všetky strany, aj pre parlamentné zhromaždenie, aj pre občanov týchto členských štátov. Ešte raz vám ďakujem pekne. Predseda opäť hovorí bez mikrofónu. Pani Rumeni. schön. <laughs> Ähm. Kolega Rumunska. Ja budem hovoriť po rumunsky. Tak ja by som sa chcel dostať hneď priamo k hlavnej téme. Máme tu dočinenia s krízou takých rozmerov, ako sme ešte, ako sme ešte nemali, teda konkrétne kríza utečenecká v roku 2009. Už tu bola správa k k nariadeniu Eurodaku a v tejto správe sa hovorí, že zlepšenie ustanovení k zlepšeniu zlepšeniu systému by mal viesť, ale pritom zároveň tu ešte stále existuje množstvo problémov eh, a tých krajinách, ktoré sú vystavené najväčším eh, tokom utečencov. A to je správa ešte z roku 2009. A dnes eh, vlastne sa vývoj vyvíja takým spôsobom, že jednoducho sa musí udiať niečo aj v legislatíve. Vy ste mali pravdu, keď ste povedali, že existujúce právne predpisy sa musia zmeniť aj na európskej úrovni. A máme aj konkrétny návrh. Dnes by sme mali najprv by to malo byť tak, že ak niekto žiadal politický azyl, teda aby získal e, štatút utečenca, malo by tu platiť jedno ustanovenie alebo jeden právny akt. A na druhej strane pre tú situáciu, ktorá tu existuje e, v Syrii, iná niečo iné. Čiže ako posledná varianta by potom mohla byť to, že Rada Európskej únie by mohla túto um, dočasnú ochranu zabezpečiť, ale nie je to celkom, je to celkom pre, správne nie je podľa mňa. Bolo by dobré, e, pretože e, musia reagovať krajiny, ktoré poskytujú dočasnú ochranu po tom, čo musia preskúmať každé, e, každej jednej osoby. E, Mohlo by potom na báze preskúmania tejto osoby byť poskytnutá tejto osobe permanent, mohol byť poskytnutý permanentný azyl. Isté k tomu bude potrebné zmeniť aj určité predpisy v Európskej únii a potom Európsky parlament by mohol rýchlo reagovať a rýchlo sa aj toho rozhodovať. E, náš predseda a zastupkynia bulharského parlamentu už na to poukázala a v sa na tom aj pracuje a my taktiež pracujeme na tom, aby sme v našej krajine teda rumunský prezident Johannes povedal, že sa pripravujú príslušné ustanovenia a predpisy, musia sa modernizovať tak, aby e, sme mohli zabezpečiť e, aj šan- príležitosti šancu na spravodlivé riešenie, pretože je to pravda, že tie osoby, ktoré ochranu e, potrebujú, aby túto aj obdržali, ale tiež nie je spravodlivé, aby tí, ktorí aby získali ochranu tí, ktorí vlastne um, predkladajú falošné dokumenty, parlamenty a podobne. Takže ja si myslím, že jednoducho tu musí Európa reagovať na tento problém takýmto spôsobom. Ďakujem. Predseda, dobrý opäť bez mikrofónu. Χαιρετίζουμε τη σημερινή συνάντηση του ΣΥΣΠΑ και της... Ďakujem pekne, pán predseda. Aj my sa tešíme, že máme dnes toto stretnutie SEPC s výborom AFET. My máme veľmi konštruktívnu spoluprácu s Európskym parlamentom a krajinami juhovýchodnej Európy. My sme vždy podporovali úsilie e, spolupráce a Európska únia teraz už má, alebo zažíva naozaj bezprecedentnú krízu, ktorá je viacvrstvová, ekonomická kríza, utečenecká kríza. E, naozaj e, je to dosť e, náročné a sú tu len dve atmosféry. Buď Európa bude stáť za svojimi aký, to znamená, že bude solidárna s právnym štátom a s tým právom, ktoré tu existuje, alebo budeme mať nejaký iný prístup, kedy každá krajina jednoducho bude sa starať o svoje vlastné záujmy. A jednoducho asi bude zatvárať hranice a podľa toho, ako si bude želať. Čiže jednoducho budeme mať spoločný prístup, ako túto krízu zvládneme, alebo jednoducho kríza nás rozdelí. Ja si myslím, že jedno, takéto jednostranné aktivity ako zatváranie hraníc e, z jednostranné, to nie je riešenie, pretože viedlo to len k takej situácii, kde napríklad moja krajina Grécko, je tam množstvo ľudí, ktorí sú tam jednoducho, e, sa ocitajú v patovej situácii. A dohoda, ktorá tu je, my tá, ktorá bola podpísaná medzi EU a Tureckom, určite my budeme e, pracovať e, rýchlo, aby sa to čo neskôr presadilo v praxi. Bola tu aj dohoda v minulom roku o prelokovaní a presídlení e, desiatky tisíc utečencov medzi štáty Európskej únie a doteraz naozaj bolo relokovaných len asi 2000 osôb a vonkajšie hranice Grécka sú vonkajšou hranicou Európskej únie. A efektívny dohľad hraníc e, predstavuje naozaj implementácia všetkých e, predpisov, ktoré tu sú na zníženie migračných tokov a dô, takisto musí dôjsť e, k rovnováhe toho, ako sa vykonáva hraničná kontrola a princípom e, non-refoulement, ktoré platí v rámci vízových ustanovení. A keď sa pozrieme na naše morské hranice, tak vítame aj pomoc e, komisie pre vytvorenie európskej pobrežnej zhliadky. Ďakujem pekne. Herzlichen Dank. Das Parlament hat solche schon vor 15 Jahren vorgeschlagen. Ďakujem, parlament to navrhoval už pred 15 eh, rokmi zaviesť takéto niečo, ale v komisii a v rade sa pracuje vždy trochu pomaly. A teraz dávam slovo pánovi Kavu Zoklu z Turecka. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bugünkü buradaki toplantımızın gelecek Ďakujem pekne. Toto stretnutie je veľmi dôležité z pohľadu výhľadek do budúcna. Dúfam, a tie by mohli mať veľmi významný vplyv na celú našu budúcnosť. Toto parlamentné zhromaždenie juhovýchodnej Európy si rozhodne želá predovšetkým integráciu s Európskou úniou a tiež uplatňovanie princípov, ktorých sa drží Európska únia. Aj preto úžičenská kríza tu už bola spomenutá. Ja o tom nebudem hovoriť, budem hovoriť o, o inej téme. Niektoré z 13 krajín nášho zhromaždenia sú členskými štátmi EÚ, niektoré sú kandidátskymi krajinami, iné sa chcú jedného dňa stať súčasťou EÚ a v tomto regióne východnej Európy, na to, aby vznikla v tomto regióne politická stabilita a aby sa predišlo ďalším konfliktom politického druhu, je potrebné dosiahnuť, aby európska integrácia bola čo najskôr umožnená, aby sme mohli zaistiť voľný pohyb aj s krajinami, ktoré eh, si želajú stať sa súčasťou tohto voľného pohybu. To je všetko v tejto chvíli z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Kukan. Ďakujem pekne. Chcel eh, by som pári, pokiaľ ide o spoluprácu eh, s regiónmi juhovýchodnej Európy, to je skutočne eh, veľmi dôležitá iniciatíva. Vieme okrem toho, že v tomto regióne existuje celý rad problémov, kde spolupráca a dialog e, medzi našimi parlamentami sú mimoriadne dôležité. Táto spolupráca je dobrým príkladom regionálnej spolupráce a má prakticky prínos pre európsku integráciu. V Európskom parlamente prikladáme veľký význam parlamentnému dialógu o súčasných e, aktuálnych európskych problémoch a myslíme si, že keď chceme posilniť parlamentnú dimenziu celého tohto procesu spolupráce, potom e, musíme dbať najmä na kvalitu e, prístupového procesu. Európsky parlament sa vždy snažil o dialog medzi parlamentmi, členovia Európskeho parlamentu a tiež e, vášho parlamentného zhromaždenia e, sa pravidelne zúčastňujú spoločných rokovaní. Veľmi si vážim skutočnosť, že bolo možné našu spoluprácu naďalej e, posilniť, viac posilniť. A na miesto Eh, že by sme sa vyberali eh, cestou formalizácie do terejších vzťahov, by som chcel navrhnúť, aby sme pokračovali flexibilnejšou podobou spolupráce, že by sme eh, vedľa pravidelných rokovaniach o aktuálnych problémoch, na ktorých by sa ad hoc zúčastňovali zastupcovia nášho parlamentu aj vášho parlamentu, venovali aj ďalším možnostiam, ktoré existuje celý rad a takáto spolupráca by najlepšie poslúžila za, za ujmom všetkých. Ďakujem pekne, pán. Neviem, pán predseda nehovorí do mikrofón. Ďakujem pekne, pán Brok. Budem eh, hovoriť eh, po anglicky, keďže nemáme eh, zabezpečené tlmočenie z, albač, z albánštiny. Rumunsko, potom Bulharsko boli predsedajúcimi štátmi nášho parlamentného zhromaždenia. Posilnili sme e, spoluprácu v e, celej e, v mnohých oblastiach, pokiaľ ide o bezpečnosť či, či o iné oblasti. Čo si veľmi vážime a aj bulharské naše predsedníctvo si to váži, že sme boli pozvaní na vaše zasadnutie a že máme možnosť takto zamyslieť sa nad posilnením spolupráce. Diskutujeme o tom s sami o tom, akým e, spôsobom máme nasmerovať fungovanie nášho stáleho sekretariátu. E, e, skôr než sa to vyrieši, to bude ešte si vyžadovať určite veľa času. Samozrejme, všetky naše snahy sa smerujú, naše ašpirácie sa upierajú k Bruselu. A teraz by som chcel spomenúť eh, hlavnú záležitosť, o ktorej už hovorili kolegovia, eh, utečenská kríza. Chcem sa poďakovať Turecku a tiež Európskej únii za to, že sa im podarilo vo štvrtok dosiahnuť veľmi dôležitú dohodu. A to si myslím, že môže byť veľmi dôležitý eh, krok, ktorý spôsobí posun celej kríze, ako už odznelo minulý týždeň vo štvrtok mm, keď sme v ďaka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 teda vďaka Turecku za ich podiel na zvolenie tejto krízy. E, ide o to, aby e, bola dosiahnutá liberalizácia vízového e, styku a toto všetko je veľmi dobré. Myslím si, že teraz hovorím v mene všetkých delegácií nášho parlamentného zhromaždenia. Myslím si, že by bolo veľmi dobré, keby Európa zvážila zrýchlenie procesu uvoľnenia vízového režimu aj pre občanov Kosova. Myslím si, že to by bolo veľmi dobré a tým sa už vraciam k obavám, ktoré spomínal pán pán eh, Van Orden. Eh, je pravda, že v ostatných rokoch došlo k navýšeniu eh, počtu Albáncov z Kosova, ktorí žiadajú o azyl v členských štátoch Európskej únie, ale tento počet sa behom prvých troch mesiacov tohto roku opodstatne znižil vďaka veľmi dobrej spolupráci medzi albanskými, kosovskými a európskymi orgánmi. Takže by som na záver chcel povedať, že je veľmi dobré, keď ak by sme zvážili e, uvoľnenie vízového e, styku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, vážená pani Cečeva, vážená pani predsednička SECP, vážené kolegyne, kolegovia, priatelia, Myslím si, že je e, vynikajúca príležitosť na to, aby sme dnes hovorili o modeloch spolupráce e, nášho parlamentu a národných parlamentov e, spolu e, s SECP. To hovorím ako bývalý diplomat, ktorý už od 96. spolupracoval v tejto oblasti. Išlo o spoluprácu medzi krajinami juhovýchodnej Európy, išlo vtedy o pakt stability v juhovýchodnej Európe v 99. uzavretý. Myslím si, že teraz sú e, dva aspekty v našej spolupráci mimoriadne dôležité. E, poprvé, e, pokúšame sa to, čo robí Európsky parlament, preniesť do kontextu všetkých krajín juhovýchodnej Európy. Ako povedala pani predsednička, jednotlivé krajiny sú v rôznej fáze približovania sa k Európskej únii. Niektoré ešte len začínajú proces rokovaní, niektoré už sú v prístupových rokovaniach krajinách. E, myslím si, e, že toto, e, táto spolupráca môže byť jednou z veľmi dôležitých príležitostí na spoluprácu aj medzi jednotlivými parlamentnými výbormi. Teraz aj k tomu, čo spomínal pán kolega Kuk Balkán a k tej kríze utečeneckej, ktorá sa e, e, javí byť obrovským e, problémom a vidíme, aká je pozícia Európskej únie a jej hlavných aktérov a tiež jednotlivých členských krajín a ostatných krajín. Z tohto pohľadu spoločná iniciatíva, pokiaľ ide o, o princíp európskej solidarity a tiež operatívnej spolupráce v rámci dodržiavania medzinárodných dohovorov, Dublinsk všetkých eh, dohovorov, eh, mm, naše vyjadrenie podpory eh, tým, ktorí sa nachádzajú v ohrození života a naša snaha musí byť v tomto smere jednou z najdôležitejších tém, na ktoré sa sústreďujeme. Tuto medziparlamentnú dimenziu musíme samozrejme zamerať aj na posilnenie našich ekonomických vzťahov. Je to veľký príspevok k stabilite a tiež k zlepšeniu vzájomných vzájomných vzťahov medzi jednotlivými krajinami. E, Sami veľmi dobre viete, koľko otvorených otázok e, existuje v e, rôznych kombináciách medzi jednotlivými krajinami a tiež parlamentným zhromažením SCP. Musíme sa zamerať na to, čo je najdôležitejšie v našej spolupráci. Musíme sa zamerať najmä na dialog vždy vtedy, keď ho považujeme za potrebný v určitých oblastiach, tak aby sme otvorili cestu smerom do Európy Európskej únie aj ostatným krajinám, aby sme e, sa e, postarali o to, čo je v našom záujme, a síce o zabezpečenie e, procesu postupného rozširovania Európskej únie. Musíme sa zamerať aj na krajiny, ako je Albánsko. Každý rok sa vypracováva aj správa. Ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nás dnes, dnes zavítali a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Slovo má pán Halicky. Budem hovoriť po albánsky. Chcel by som vám eh, všetkým Eh, zagratulovať a poďakovať by som sa eh, chcel eh, najmä predsedajúcej tohto parlamentárneho zhromaždenia procesu spolupráce vo východnej Európe. Veľmi pozorne som počúval to, čo tu zaznelo. Vážim si jednotlivé príspevky, ktoré tu odzneli a mm, chcel by som povedať, že som rád, E, a rád podporujem e, to želanie krajín juhovýchodnej Európy stať sa súčasťou Európy. Jedno, e, jednou z vecí, ktorá tu dnes zaznela, bolo Kosovo. A v tejto súvislosti by som sa rád poďakoval všetkým krajinám, ktoré podporili stabilizačnú dohodu Najmä by som sa chcel poďakovať Európskemu parlamentu za to, že hlasovaním schválil túto dohodu. A tiež by som chcel apelovať na Európsky parlament a na členské štáty Európskej únie, aby čo najrýchlejšie e, e, uľahčili e, vízový režim s Kosovom, pretože my zostávame jedinou izolovanou krajinou v Európe. Sme stále jedinou krajinou v Európe, ktorej občania nemôžu slobodne cestovať po tomto kontinente. Sme jedinou krajinou, ktorá eh, eh, poskytuje eh, možnosti mobility pre podniky, pre študentov, ale zároveň sme v tejto spomínanej oblasti izolovaní. Takže toto, takto by bolo možné výrazne podporiť spoluprácu a rozvoj vzájomných vzťahov, pretože takto sme mm, do veľkej miery zablokovaní a mm, s tým mm, súvisia aj dohoda eh, CEFTA, ktorú nie eh, všetky signatárske krajiny eh, v plnej miere dodržiavajú. Mm, pokiaľ ide o problematiku 70 tisícov utečencov z Kosova, toto číslo je takéto, viem o tom, ale zároveň viem, ak, aká bola predchádzajúca situácia, kedy štáty v západnej Európe, najmä Macedónsko, e, Čierna hora a ďalšie sa e, museli e, potýkať s veľkým počtom utečencov z Kosova, okolo milión utečencov, aj keď tá situácia bola odlišná, než je situácia dnes. V Kosove ľudia vstupovali do zločineckých organizácií, aby e, z toho ťažili, aby profitovali e, z tohto e, pohybu. A tie kriminálne gengy využili situáciu a napomohli tomuto veľkému pohybu obyvateľov Kosova smerom do iných európskych krajín. Zároveň by som chcel povedať, že inštitúcie nie sú pripravené čeliť tomuto veľkému pohybu ľudí a mohlo by eh, dochádzať aj k eh, porušovaniu ľudských práv. Toto je eh, to, čo som chcel povedať k otázke riešenia utečeneckej krízy utečencov z Kosova. Tá situácia bola taká do obdobia asi pred dvoch rokov, ale toho času sa tie počty e, podstatne znížili a e, tieto e, čísla by už sa nemali opakovať, pretože u nás už veľmi o tomto informujeme, zabezpečujeme osvetu, zdieľanie informácií, zároveň veľká, veľké množstvo ľudí, ktorí utekli z Kosova, už boli navrátení do, späť do našej krajiny. A my určite nemáme záujem hm, na tom, aby e, naši ľudia naďalej odchádzali z krajín, takže tie čísla už e, snáď budú zanedbateľné. Tiež by som chcela podporiť e, iniciatívu za integráciu všetkých krajín do Európskej únie. Zároveň by som chcel povedať, že demokratický dialog pre obnovenie mieru na Balkáne, respektíve medzi e, Kosovom a Srbskom, by mm, mal byť e, e, trvalým, trvalou snahou kosovských orgánov. Verím, že to je niečo, na čom záleží obom štátom napriek celému radu existujúcich problémov. E, veľmi dúfam, že iniciatíva parlamentného e, zhromaždenia SECP naďalej sa bude e, rozvíjať a že bude prebiehať v súlade s pravidlami EÚ a tiež v prospech všetkých členov SECP. Zároveň dúfam, že členské štáty Európskej únie vezmú e, do úvahy a to, že Európa je e, naša spoločná krajina a aj my chceme byť jej súčasťou. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, za e, slovo. Na základe toho, čo tu už bolo povedané, by som rád sa vyjadril nasledovne. Je e, naozaj veľmi e, e, dôležitá existencia SCP a je veľmi dôležité počiaknúť aj prínos, ktorým prispieva Európsky parlament k tejto spolupráci. V minulosti tá spolupráca bola tiež e, e, veľmi dobrá a vzhľadom na skúsenosti, e, ktoré, ktoré má teraz Európska únia s migračnou krízou, je táto spolupráca ešte dôležitejšia. Krízu takéhoto rozmeru nevyriešime z jedného dňa na druhý. Pred krajinami juhovýchodnej Európy stoja veľké výzvy tak v oblasti ekonomiky, tak aj v oblasti dodržiavania ľudských práv, tiež v oblasti azylovej politiky a tiež v ďalších e, oblastiach. A myslím si, že práve tu môže Európsky parlament e, zohrať veľmi dôležitú úlohu v rámci pomoci týmto e, krajinám, aby sa tieto čo najskôr stali súčasťou veľkej európskej rodiny. A myslím si, že práve v tejto oblasti môžeme kolegom z juhovýchodnej Európy ponúknuť našu pomocnú ruku, aby sme ešte lepšie a už je spolupracovali a, a koordinovali koordinovali sa, čo pomôže všetkým eh, krajinám a tiež eh, chceme eh, posilniť spoluprácu najmä v oblasti týchto obrovských víziev, ktorými čelíme v súvislosti s migračnou krízou. Chceme sa totiž postarať o stabilitu v celom regióne. Ďakujem pekne. Уважаемый господин Брок, уважаемые члены Ďakujem, pán predseda a brok, vážení eh, členovia eh, Európskej Európskeho parlamentu, vážení e, členovia parlamentného zhromaždenia. E, táto diskusia e, bola naozaj veľmi užitočná. Chcela by som sa poďakovať všetkým účastníkom. Chcem sa poďakovať členom výboru AFET, tiež zástupcom parlamentného zhromaždenia SECP. Vidíme, že e, problémy juhovýchodnej Európy e, sú e, problémami, ktorými sa Európsky parlament zaoberá a môžem vás ubezpečiť e, o tom a obraciam sa na vás, e, e, členovia Európskeho parlamentu, že dnešná diskusia bude mať za následok, že budeme ešte ambicioznejší a budeme sa ešte viac snažiť v rámci našej práce a dúfame, že to povedie k hmatateľným výsledkom a e, členstvo v Európskej únii sa stane pre mnohé krajiny v tomto regióne dosiahnutelným cieľom. Teraz by som sa vyjadrila k otázke pána pán Ordena. Nemyslím si, že môžeme práve my ako organizácia zadefinovať, ktoré by boli potrebné nástroje alebo mechanizmy na prekonanie všetkých ťažkostí, utečeneckej krízy. Ale domnievam sa, že možno budeme musieť revidovať niektoré dohovory, ktoré sú aktuálne v platnosti. Tiež budeme musieť porozmýšľať o európskej medzinárodnej legislatíve, ako legislatíva fungovala v minulosti, ako by sa mohla v súčasnosti zmeniť. My sme e, transponovali obrovskú legislatívu do našich národných legislatív. Jeden e, z našich kolegov veľmi správne spomenul, že sme upravili našu legislatívu o migrácii, teda o migrantoch a žiadateľoch o azyl je pravda, že Rumunský parlament má v pláne prijať podobný krok, ale teda som hovorila konkrétne o Bulharsku. Máme však nádej, že všetky krajiny v našej organizácii, aj keď sa možno nachádzajú v rôznejších fázach e, rozvoja a približovania sa Európskej únii, by mali úzko spolupracovať e, s ostatnými členskými štátmi Mali by tiež pôsobiť aj v jeho východnom procese spolupráce. Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí pomohli eh, stanoviť inštitucionálne prepojenie medzi našim parlamentným zhromaždením a Európskym parlamentom. Môžem vás uistiť, že budeme pokračovať v tejto usilovnej práci aj naďalej. Nie je pochyb o tom, že to, čo robíme, je užitočné všetkým krajinám v našom regióne a predovšetkým je to užitočné a prospešné pre našich občanov. Ešte raz srdečná vďaka, pán Brok, za to, že sme mali priestor zúčastniť sa tohto stretnutia, diskutovať s vami a vyjadriť sa k témam, ktoré sú pre nás relevantné v našom parlamentom zhromaždení spolupráce juhovýchodných krajín Európy. Ďakujeme. Vážna pani predsednička, ja vám srdečne ďakujem. Ďakujem aj kolegom, ktorí sú súčasťou vašej delegácie. Myslím, že všeobecná nálada je taká, že tento proces spolupráce v spomenutých oblastiach chceme rozvíjať aj naďalej. Chcel by som sa vám poďakovať aj za to, že ste diskutovali o všetkých otázkach, ktoré sú pre nás dôležité. ak otázke utečencov môžem povedať toľko, že mám dojem, že aj krajiny e, v Západnom Balkáne, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie, v niektorých oblastiach sa správajú solidárnejšie ako niektorí členovia Európskej únie samotné je, e, e, boli veľmi tieto krajiny nápomocné v spracovaní migrantov. Už od minulého roka sme si to veľmi jasne všimli a myslím, že je správne na to upozorniť. Otázka utečencov je globálnou. Hovoríme teraz e, o zhruba celkovo 12 miliónoch utečencov v okolí e, Iraku, e, Turecko, Libanon a Jordánsko, pričom pritom znášajú veľmi výraznú záťaž. A to je len jeden zo zdrojov, ktorý sme svedkami. Teda zdroj utečencov. A je to pritom zdroj utečencov, ktorí najviac postihujú vaše krajiny. Aj e, Bulharsko je údajne významnou cieľovou krajinou prevádzačov a preto je dôležité prejavovať európsku solidaritu navzájom medzi našimi a vašimi krajinami. nové trasy aj zo Severnej Afriky, keď sa more trošku utíši, možno vzniknú a bude zrejme potrebná ešte užšia európska spolupráca, aby sme dostali problém pod kontrolu. Vidíme, že e, v niektorých konkrétnych prístavoch e, už má islamský štát pod kontrolou tieto e, bandy prevádzačov. Je preto potrebné naozaj veľmi úzko spolupracovať preto sme vzali na vedomie, eh, vážny pán Van Orden, eh, že aj na poslednom samite eh, sa Británia vyjadrila konštruktívne ako konkrétne návrhom, ako prehlbiť spoluprácu a dokonca aj na britských ostrovoch sa už dostalo k záveru, že samotný tento problém nevyriešime, že si to bude vyžadovať globálnu spoluprácu je to globálna výzva, ktorá si vyžaduje spoločné globálne kroky. Celkovo vo svete sa odhaduje počet utečencov na 60 miliónov v dlhnej dobe a prekonanie e, rozvojových problémov v Afrike sa podarí len spoločnými silami. Ešte raz srdečná vďaka za to, že ste prišli, za to, že s nami diskutujete. A veľmi by nás potešilo, ak by takýto dialog mal za následok konkrétne formy prehlbenia našej spolupráce. Ďakujeme. Kollegen, where is Fleckenstein? Kde je kolega Fleckenstein, pýtam sa, tam je. So, die Frage war schon die erste Lüge heute Nachmittag. Wir kommen jetzt äh, zum Tagesordnungspunkt 4. Prejdeme teraz k štvrtému vodu na programe. Ide o správu v Albánsku za rok 2015. Spravodajcom je kolega Knut Fleckenstein. Zajtra ráno sa bude hlasovať predložených 163 pozmeňovacích návrhov. Celkom isté pán Fleckenstein so svojimi 70 kompromismi našiel dobré riešenie a teraz mu dávam slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Návrh správy bol predložený 16. februára výboru AFET. Tiež tam vtedy prebehla prvá výmena názorov. Albánsko od júna 2014 má štatút prístupovej krajiny EÚ. Mm, komisia očakáva významné pokroky v piatich kľúčových prioritných oblastiach na to, aby tieto prístupové rokovania sa mohli otvoriť, teda respektíve, aby sa mohlo vydať odporúčanie e, reforma súdnictva v tejto chvíli je mimoriadnou prioritou albánskej vlády. A je zaujímavé, že v 90 v 90 obyvateľstva a jedno z najdôležitejších opatrení správa vyzýva k tomu, aby sa čo najskôr pristúpilo k schváleniu a plneniu najmä tejto reformy systému eh, spravodlivosti a súdnictva, ale aby sa zohnili ostatné prioritné oblasti. Eh, správa, ktorá sa týkala piatich eh, priorít v minulom roku, o e, ktorej sme hovorili 16. februára. Nebudem to teraz e, konkrétne teda spomínať. 163 pozmeňovacích návrhov bolo predložených, e, pričom väčšina z nich prišla od tieňových spravodajcov a im sa chcem poďakovať za konštruktívnu spoluprácu. Vďaka spolupráci sa nám podarilo dospieť k viacerým kompromisom. Došlo tiež tematickému rozšíreniu a doplneniu tejto správy a iba v niektorých e, bodoch sme sa nedokázali dohodnúť. A to najmä keď išlo o tvrdenia proti hlavnému posolstvu tejto správy, ako napríklad pozmeňovacie návrhy, ktoré vyzývali k tomu, aby tento proces, prístupový proces bol úplne pozastavený a prerušený aj tiež e, preto, že niektoré návrhy neboli dostatočne politicky vyvážené. Ak by sa totiž presadili príliš e, niektoré tendenčné e, názory, tiež som nebol zastancom takéhoto kompromisu. Mm, téma ochrany menšín je dôležitou témou, to uvádzam ako príklad, ale keď tu začneme každú jednu menšinu spomínať v konkrétnych odsekoch, tak sa to ehm, nebude môcť vnímať ako vyvážené k skutočnej realite v krajine. A preto boli mierne odlišnosti názorov. Celkovo sa nám teda podalo vypracovať 17 kompromisov, ktoré zahrňajú najpodstatnejšie aspekty tejto správy a tiež celého albanského reformného procesu. Ide tu o nevyhnutosť konštruktívneho eh, politického dialogu v Albánsku, ako napríklad zákon o dekriminalizácii, taktiež reforma štátnej správy, súdnictva a tiež boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Aj ochrana menšín a boj proti diskriminácii sa tiež spomínajú. V návrhu kriticky sme sa postavili k otázke správy o BSE E, ktorá sa týkala e, posledných volieb a tiež volebnej reformy. E, úloha občianskej spoločnosti v demokracii vo všeobecnosti v tomto prístupovom procese EÚ sa považuje za veľmi dôležitú význam profesionálneho, pluralistického a slobodného verejného rozhlasu je kľúčovým prvkom pre nás všetkých dobré bilaterálne vzťahy susednými krajinami Albánska a tiež konštruktívna úloha Albánska v celom regióne, okrem iného aj v boji proti islamskej, islamistickej radikalizácii a tiež boji proti terorizmu sa tiež spomína v texte. Tieňoví spravodajcovia spolu e, so mnou dokázali spracovať týchto 17 kompromisov a prejednali sme ich e, a odsúhlasili sme ich v priebehu iba e, niekoľkých minút, e, aj keď e, možno došlo k istým nezrovnalostiam v názoroch. Celkovo môžem povedať, že máme viac menej jednotný postoj k tomu, ako by mala správa vyzerať a to dokazuje, že Albánsko je na správnej ceste do EÚ, aj keď možno by sme v niektorých oblastiach radi videli e, rýchlejší, výraznejší pokrok. Celkovo považujeme smerovanie za správne a veľmi nás to teší. Ďakujeme. you, Mr. Chair. Pán Kukáne, ďakujem. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za vypracovanie veľmi dobrých kompromisných pozoniacich návrhov a tiež za veľmi dobrú spoluprácu v práci na týchto návrhoch. 17 kompromisov pokrýva tie najzasadnejšie otázky. Eh, cením si vyváženosť a konsenzuálny tón celej tejto správy. Eh, bol by som rád, keby táto správa si získala podporu a aby bola tiež podporou celej tejto krajine. E, sú reformy, ktoré krajina musí absolvovať a Európsky parlament by mal podporovať politikov v tomto procese. Okrem iného môžeme spomenúť najdôležitejšiu reformu súdnictva. Je to reforma, o ktorej sa najviac hovorí a je najprominentnejšia aj v tejto správe. A teší ma, že sa nám podarilo dohodnúť sa nám o konkrétnom znení tohto bodu. Benátsky výbor vydal svoju správu len pred niekoľkými dňami a dúfame, že to budú dobré usmernenia pre tento reformný proces. Pokiaľ ide o ďalšie oblasti, teší ma, že sa nám podarilo dohodnúť sa na kompromisoch v otázkach ako je korupcia, organizovaný zločin, a taktiež, že je potrebné prijať následné kroky po odporúčaní o reform, volebnej reforme eh, zo strany OBS e a tiež eh, o eh, regionálnej spolupráci. Jedna téma, mm, ktorá sa týka obmedzenia mediálneho zákona a tiež situácia súvisiaca s vymenovaním generálneho riaditeľa verejnoprávnych médií ma znepokojuje. Najviac veľmi ma znepokojuje aktuálny vývoj, keď procese eh, vymenovania eh, riaditeľa eh, verejnoprávneho média došlo k nezrovnalostiam. Tento proces nebol konsenzuálny a obávam sa, že to môže mať za následok politického usiahnutia vysielania tohto média máme v tomto smere zlé skúsenosti napríklad z Macedónska, preto som predložil ústny pozmeňujúci návrh k tejto téme ktorý sa týka kompromisného návrhu 14. Tiež som predlžil ďalšie dva ústne pozmiace návrhy, ktoré sú len faktické. Poprvé ide o dekriminalizáciu. Ten, táto už bola schválená, preto by sme mali oceniť túto skutočnosť. Ďalej druhý návrh sa týkal úlohy Bielých rán, teda whistleblowerov. Toto rozhodnutie zatiaľ nebolo schválené, ale vláda ho navrhla. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďalšia rečnička. Ďakujem. Pani Veltman. Um, let me congratulate the rapporteur, Mr. A ja chcem zablahoželať eh, pánovi spravodajcovi a všetkým tým spravodajcom k úsiliu vo vyracovaní kompromisných pozmeňujúcich návrhov tejto pozitívnej pokrokovej správy v Albánsku. Eh, musím povedať, že eh, tu vystupujem v mene nášho teňového spravodajcu Alana Giučuka. Myslím si, že návrhy eh, jasne uznávajú úlohu Albánska pre regionálnu stabilitu a tiež konštruktívne vzťahy Albánska s susednými krajinami. V domácej politike Albánsko dosiahlo isté pokroky v plnení politických kritérií na integráciu do EÚ a je to spomenuté aj v správe, aj v 17 kompromisných eh, návrhoch konštruktívny a stabilný politický dialog medzi politickými sílami v krajine o reformách týkajúcich sa EÚ je nevyhnutný na to, aby krajina nedelej dosahovala pokrok v prístupovom procese do EÚ. Ehm, moje pozmeňujúce návrhy jasne poukazujú na výzvy, e, ktorým čeli Albánsko a tiež niektoré pozitívne kroky, ktoré vláda už prijala v snahe riešiť. Tieto výzvy krajina musí konsolidovať výsledky v kľúčových prioritných oblastiach, ktoré sú predpokladom na otvorenie prístupových rokovaní a aby sa posúvala ďalej reforma súdnictva, boj proti korupcii a tiež proces depolitizácie štátnej správy v celej krajine. Je dôležité podporiť návrhy, ktoré zdôrazňujú opatrenia na zaručenie politických, sociálnych a ekonomických práv všetkých etnických menšín a komunít v krajine, na presadzovanie sociálnej inklúzie rómskej menšiny a ostatných zraniteľných skupín v krajine. Ďakujem. Ďakujeme. Vážený pán predseda, hovorím v mene svojho Eh, pána kolegu eh, Tomáša Meseriča, ktorý žiaľ dnes eh, sa nemohol zúčastniť zasadnutia. Chcel by som sa najprv poďakovať pánovi spravodajcovi za vynikajúcu prácu a tiež ostatným kolegom, ktorí spolupracovali na tejto správe. Sme spokojní s väčšinou predložených pozmeňovacích návrhov a tiež s samotným textom. Albánsko je krajinou, e, ktorá v ostatných e, rokoch e, urobila veľký krok vpred. Pred dvomi rokmi sa stala kandidátskou krajinou. Ehm, avšak aj napriek tomu sú tam ešte stále veľké výzvy, ktorými sa treba naliehavo zaoberať, aby Albánsko zotrvalo na tejto ceste skorého vstupu do EÚ. Ehm, najprv by som sa chcel sústrediť na 6 16, pozmeňovací návrh, kde sa hovorí o bezpečných e, e, štátoch. E, máme tam trochu problémy s Albánskom na tomto zozname v Libe. Sa ešte diskutuje, závery neboli prijaté a preto navrhujeme, aby posledná časť sa vypustí z tohto eh, pozmeňovacieho návrhu a definitívne znenie eh, by malo byť dohodnuté na eh, lip. Vítame, že do textu boli zakomponované aj ďalšie dôležité navrhované veci. 1, 3, 4 napríklad je veľmi dôležitá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 potrebné ešte e, vybudovať infraštruktúru. Ide tu najmä o vybudovanie e, hydroelektrárne. E, je to potrebné urobiť v súlade s európskymi environmentálnymi zákonmi a podporuje sa tiež samozrejme veterná energetika a iné druhy výroby energie, ktoré sú v súlade s environmentálnymi princípmi. Vyzývam kolegov, aby aby e, podporili e, tieto pozmeňovacie návrhy 137, 138, ktoré sa zaoberajú touto spomínanou problematikou. Ďakujem za pozornosť. Pán Epiditeos. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, hovoríme tu o pokrokovej správe Albánsku, Albánsko, ktoré sa snaží stať sa súčasťou Európskej únie. Rád by som uznal konštruktívnu úlohu Albánska v tomto regióne. Nemyslím si však, že Albánsko nie je dobrým susedom, rozhodne nie je dobrým susedom Grécku. Albánsko obmedzuje práva gréckej menšiny na svojom území a tiež došlo k problémom v rozdielovaní územia na exkluzívnu hospodárskú zónu medzi dvoma krajinami a okrem toho nedávno došlo k vyostreniu problému, ktorý súvisí s e, posunom e, migrantov. My teda z týchto troch dôvodov nebudeme schopní podporiť túto správu. Pán Fleckenstein. Vážny pán predseda, chcel by som zhrnúť eh, celú diskusiu len eh, troma poznámkami. Poprvé, hm, dospeli sme k zhode v tom, že eh, najmä čo sa týka reformy súdnictva, chceme požiadať komisiu, aby veľmi pozorne vykonala proces monitorovania a aby dozrela na to, aby sa reforma posúvala vpred. A tiež, e, aby sme sa snažili my pozitívne konštruktívne tejto krajine pomôcť v tomto smere. E, Spolu s e, kolegom Kukanom zajtra predlžíme ústny pozmeňovací návrh k kompromisu číslo 6 a síce ide o vypustenie troch slov, ktoré sa týkajú naplnenia teda and its enforcement. Domnievame sa totiž, že ak totiž počkáme, kým sa všetko dostane do platnosti, kým sa všetko začne uplatňovať v praxi, vieme, že to potrvá veľmi dlhý čas, ale tak dlho nechceme čakať so začiatkom prístupových rokovaní. Chceme, aby sa to odsúhlasilo v parlamente veľkou väčšinou. Chceme, aby toto plnenie začalo v praxi, ale čakať, až kým sa to všetko naozaj v praxi naplní, to by podľa mňa nebolo spravodlivé. Vieme totiž, aká veľká je to úloha. A ešte posledná poznámka k tomu, čo povedal pán Kukan v súvislosti s mediálnym zákonom a s vymenovaním generálneho riaditeľa. Dávam kolegovi za pravdu v tom, že aj ja by som um, považoval predchádzajúcu platnú legislatívu za správnejšiu, ale musíme si uvedomiť, koľko rokov jedna časť politickej triedy Albánska vykonávala len obštrukcie v tomto smere. Preto som bol dosť váhavý v tom, ako sa k tomu postaviť. Viete, pán kolega, že v zásade vám dám zapravdu, ale treba to vnímať v celom kontexte. Ďakujem. Predseda hovorí bez mikrofónu. Hlasovanie prebehne zajtra. Toľko sme začuli. Ďalší bod na programe sa týka Bosny a Hercegoviny. Spravodajcom je pán Kristian Dampreda. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým politickým skupinám za to, že minulý týždeň podporili úsilie po tom, čo sa v apríli odsúhlasilo hlasovanie o Bosne a Hercegovine, teda respektíve, že sa naplánovalo toto hlasovanie na apríl. Čo sa týka pozmiacich návrhov, dostali sme 169 pozmiacich návrhov. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom, všetkým politickým skupinám za ich záujem, Dá sa to porovnať aj s minulým rokom, dá sa povedať. Bosna a Hercegovina je teda predmetom všeobecného zájmu v našom výbore. Snažil som sa zahrnúť čo najviac z týchto pozmeňovacích návrhov do kompromisov a podalo sa nám vyrokovať 19 kompromisov, ktoré pokrývajú 115 z tých 169 eh, celkovo predložených pozmeňovacích návrhov. Myslím, že je to znak eh, úsilia všetkých politických skupín eh, dosiahnuť konsenzuálnu dohodu. Čo sa týka konkrétneho obsahu, E, týchto kompromisov chcem sa poďakovať predovšetkým všetkým tenevým spravodajcom aj predsedovi delegácie pre s Bosnou a s Kosovom, e, Tonirovi Pičulovi, ktorý spolu e, s nami, s ostatnými tenevými spravodajcami veľmi úzko spolupracoval. Mnoho pozmiacich návrhov sa týkalo doterajšiemu vývoju, predlženiu mm, uchádzania sa o kandidatúru, taktiež mechanizmu koordinácie, ďalej schválenia rokovacieho e, stanoviska k adaptácii e, dohody o pridružení e, po tom, čo vstúpilo do Európskej únie Chorvátsko a tiež sme upravili kompromis 1 a 2, ktoré hovoria o našej podpore bez toho, aby sme spomínali celú cestu, ktorú absolvovala Bosna a Hercegovina. Chcem ešte zvorazniť, že v tom istom týždni keď Rada prijala dohodu s Cameronom o možnom Brexite. V tom istom týždni Bosna Hercegovina predložila žiadosť e, o pristúpenie. Podľa mňa to bolo dosť symbolické gesto. Začali sme týždeň týmto významným gestom Bosny a Hercegoviny a skončili sme ten istý týždeň dohodou s Cameronom o možnom Brexite. Teraz politické politického hľadiska to bolo dosť významné podľa mňa. A teraz Ďalej, teda oceňujeme toto, že krajina predložila žiadosť o členstvo a tiež sa tu hovorí o tom, aby e, sa čo najskôr táto žiadosť preskúmala, aby sa mohla predložiť príslušnému výboru, aby zaujal stanovisko e, vypracovanie dotazníka e, na úrovni komisie bude dlhým procesom, ale je dôležité, aby tento proces začal. Kompromis číslo 2 konštatuje, že a rada môže predložiť a presunúť túto žiadosť e, komisii a Bosna musí dosiahnuť pokrok v dvoch zásadných oblastiach e, mechanizmus koordinácie a tiež e, prispôsobenie komerčnej stránky dohody o pridružení po vstúpení, po vstúpení Chorvátska do Európskej únie. Teda tieto dva zásadné body uľahčia dohodu na úrovni rady. Z našho pohľadu tento mechanizmus koordinácie sa bude musieť harmonizovať eh, medzi jednotlivými um, subjektami a ďalej prístupový proces k Európskej únii eh, by sa bez tohto kroku nemohol považovať za zač- začatý. Um, ďalej, reformná agenda je spustenie eh, je zásadnou podmienkou vôbec uznania kandidatúry Bosnej a Hercegoviny. Komisár Hán je práve teraz dnes v Sarajeve, kde rokuje o všetkých týchto otázkach a tiež sa očakáva náznak riešenia o otázke koordinačného mechanizmu, kde sa bude popisovať potrebná koordinácia a harmonizácia medzi jednotlivými subjektami. E, ďalej, kompromis číslo 3 ten hovorí o tom, že paralelne musia prebiehať politické reformy, ktoré premenia Bosnu a Hercegovinu na efektívny štát, kde bude fungovať e, každá úroveň štátnej správy a tiež e, kde bude fungovať konzultatívny e, proces a tiež kde sa musia podporovať všetky sily spoločnosti bez ohľadu na svoju politickú príslušnosť. Ďalej sa tu spomínajú kodanské kritéria a taktiež pristúpenie k dohovoru o ľudských právach. Okrem toho sa tu spomínajú princípy z minulého roka, teda federalizmus, decentralizácia, ďalej subsidiarita a legi- legitímne zastúpenie. Um, trochu som sklamaný, že sa nám nepodarilo dohodnúť sa na kompromise, ktorý sa týka parlamentných a komunálnych volieb v krajine. Mal by zhrňať návrhy 68, 109 a 169, ktorý je môj hlasovanie napokon rozhodne, ale podľa mňa ja som v tom nevidel žiadny problém, nepovažujem za problematické zaistiť e, prístup k voľbám pre všetkých občanov. Dúfam, že e, do zajtra rána skupina socialistov preukáže solidaritu, ktorú od nich očakávame. Ide len o zdôraznenie toho, že voľby najmä komunálne voľby. musia vykazovať možnosť legitívneho zastúpenia eh, všetkých komunít v Bosne. Ďalej kompromis číslo 4 sa vyjadruje k referendu Republiky Srbskej. Už sa o tom viackrát hovorilo, teda konkrétne ide o odklad tohto referenda. Toto by totiž ohrozilo európske smerovanie tejto krajiny. Mnoho pozmeňujúcich návrhov e, viacerých politických by sa týkalo boja proti korupcii. Je to isté, že veľmi citlivá oblasť. Nezávislosť súdnictva, ďalej boj proti terorizmu, organizovanému zločinu. Vždy, keď sa hovorí o korupcii, ja vždy zdôrazňujem, že predovšetkým je to problém politických strán. Politické strany totiž musia sa samé zbaviť korupcie Zdroj korupcie totiž e, žiaľ vychádza zo samotných politických strán. Ďalej. Kompromisové 19, nemôžem e, ich e, komentovať úplne všetky podrobne. Chcel by som sa ešte vyjadriť ku kompromisu číslo 11. Ten sa týka významného vylepšenia, ktoré bude potrebné na to, aby sa napravili otázky v oblasti ľudských práv, najmä čo sa týka diskriminácie podľa rozhodnutia Štrasburského súdu, e, pričom e, rozhodnutia v prípade Sedič Finči a Zornič stále neboli uplatnené v praxi, ďalej kompromis číslo 16. Tu nás nepokuje situácia v oblasti slobody prejavu a médií a tiež sa zvorazňuje, že je potrebné, aby v krajine boli profesionálne nezávislé médiá. Tento kompromis tiež hovorí o finančnej situácii E, ktorá je nepriateľná, veľmi zložitá a e, na úrovni verejnoprávnych médií je to veľmi znepokojúca situácia. Toľko e, v tejto chvíli z mojej strany, pán predseda. Zajtra ráno dúfam odhlasujeme túto správu v čo najsilnejšej verzii a tým vyšleme veľmi jasný signál Bosne a Hercegovine. Ďakujem. als ersten Redner. Ďakujem pekne, hovorí pán Kukan. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne ďakujem pre spravodajcovi za veľmi dobrú prácu na správe. Ja som rád, že správa jasne odráža výsledky, ktoré dosiahla Bosna-Hercegovina za posledné mesiace a tiež uvádza, že čo treba urobiť, aby sa dosiahol pokrok v na ceste do, pro, do Európskej únie. Tento reformný proces ide ruka v ruke s postupom v európskej integrácii. Bosna a Hercegovina musia pokračovať v reforme súdnictva, boji proti korupcii a pre a vyriešiť určité otázky je tu ešte stále diskriminácia e, proti občanov e, Bosnej a Hercegoviny a je pre podporiť teda e, Bosnu Hercegovinu, aby sa stalo krajinou, ktorá bude pre všetkých svojich občanov a nie iba pre niektorých občanov. A je dôležité zdôrazniť význam medziparlamentnej spolupráce s vonkajšími orgánmi a ja dúfam, že ehm, SAPC príjme svoje, roku, svoj rokovací poriadok. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mm, by som, pán hovorí pán Kant, aby som poďakovať pánovi Predovi, e, kolegovi aj za jeho prácu, aj za prácu na kompromisoch, pretože väčšina z našich pozornicích návrhov bolo zohľadnených, e, konkrétne boj proti e, korupcii a tiež nediskriminačný vzdelávací systém pre všetky deti, posilnenie menšín, vrátanie LGBTI, um, po zabezpečenie plurality médií. my avšak navrhujeme e, hlasovanie, oddelené hlasovanie k návrhu 109, ktoré sa týka volebného zákona. My by sme chceli od vypustiť vetu tro, traja ústavní činiteľia a ostatní, pretože myslíme, že toto je v súlade s Daytonskou zmluvou a to bolo zahrnuté aj do inej časti tejto správy, avšak myslíme si, že by to nemalo byť použité v kontexte nového volebného zákona. Náš parlament e, vždy jasne vyjadroval, že etnicita a e, bydlisko predstavuje určité obmedzenia z hľadiska toho, aké má kto volebné právo a či môže kandidovať. A to je e, prípady alebo rozhodnutia súdu v prípade sedieť Finči a to aj potvrdzujú a preto keď chceme byť konzistentní v našom posolstve, mali by sme e, sa odvolávať na všetkých e, z občanov v tomto novom volebnom zákone. Okrem toho si myslím, že je to takisto turistov, správa, do ktorej došla do sa stretla s veľkým koncenzom a tiež pod, e, zdôrazňuje pokrok Bosne Hercegoviny a tiež vyjadruje, kde je potrebné e, prijať reformy. Je tu veľká, veľkou výhodou e, pokroku krajiny je práve, keď je objektívnosť e, a netrennosť. Musíme, ak chceme byť videní ako e, e, ako plnohodnotní partneri, musíme takýto byť, takto byť vnímaní. My v našej skupine SAD sme za um, úspešnú bu- budúcnosť Európy, e, kde budú, je sloboda zaručená aj všetkým e, bosniakom. Rečník predseda hovoril bez mikrofónu a udelil slovo pani Voltmans. Mm, ďakujem pekne. Viem, by som chcela spodmeniť kolegu e, Radoša, ktorý tu nebude byť prítomný, ale tiež by som chcela poďakovať spravodajcovi, pánovi Predovi za 19 kombistých návrhov. By som tiež chcela poďakovať ostatným tým spravodajcom za úspešné či plodné e, rokovania. Chcela by som ešte raz e, využiť príležitosť a poďakovať e, Bosne Hercegovine za podanie žiadosti o členstvo v EÚ a za potvrdenie, aby som chcela podporiť silnú podporu alebo vyjadriť silnú podporu Bosne Hercegovine ktoré by sa mali stať členom EÚ. Tie dosiahlo krajina dosiahla už veľký pokrok, ale Situácia je stále veľmi zložitá, stále nie je jasné, že ako bude fungovať mechanizmus koordinácie. Krajina má vysokú mieru rôznych eh, nefunkčností, chudobu a veľmi komplikovanú štruktúru. Toto sú najväčšie výzvy, pred ktorými stojí celý proces rokovaní z EÚ. Proces pristúpenia bude nám pomocný pri riešení týchto ťažkostí ťažkosti, ktoré, pred ktorým čelí Bosna a Hercegovina. My by sme chceli len poukázať na um, ten, tú situáciu 84 tisíc vnútorne presídlených osôb a veľké množstvo utečencov pre Bosnu a Hercegovinu a susedné krajiny, ktoré sa sa chcú dostať do Európy, ako aj stále ešte vysoký počet nezvestných osôb a, nie, a pomalý pokrok v týchto otázkach. Jednoducho orgány musia intenzívne spolupracovať e, medzi sebou a posilniť úsilie v e, tomto ohľade. Ďakujem pekne. Predseda hovorí opäť bez mikrofónu. Rád by som sa najprv poďakoval pánovi správodajcovi Peredovi a tieňovým správodajcom za e, tento, za túto výbornú správu a, uh, tiež za diskusiu, diskusiu, ktorú sme viedli e, táto diskusia bola e, veľmi e, zaujímavá. Bosna a Hercegovina je krajina, e, ktorá sa tiež potýka s veľkými problémami, najmä pokiaľ ide o boj proti korupcii, proti organizovanému zločinu. Sloboda a médií tam nie je veľká. Panuje veľká nezamestnanosť. Ekonomická situácia je komplikovaná a táto situácia vedie často k úniku mozgov z tejto krajiny. Hm, hm, pokiaľ ide o nezávislosť e, súdnictva, tiež sú tam e, problémy. Boli sme e, upozornení aj na jeden problém, ktorý je v súčasnosti aktuálny v tejto krajine a je politicky motivovaný a kladie to veľké otázky v súvislosti s nezávislosťou súdnictva. Každopádne nechcem byť príliš negatívny, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu. Vážim si, že pán spravodajca a pán Preda sa snažil e, veľmi pozitívne naformulovať svoju správu. Myslím, že aj ostatní spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia sa snažili mm, ísť takto cesto. Vo februári krajina predložila úradnú žiadosť o členstvo v EÚ podporujeme eh, túto iniciatívu, eh, ale mm, mm, teda každopádne situácia v Bosne a Hercegovine sa zlepšuje, ale aj tak je potrebná naša pomoc. Niekoľko slov ešte ku, kompromisných, ku kompromisným pozmeňovacím e, návrhom. E, vo väčšine sa nám podarilo dosiahnuť kompromis. E, je ale niekoľko kompromisných pozmeňovacích návrhov, s ktorými súhlasiť nemôžeme, najmä trojka, kde sa vyzýva k posilneniu Eh, etického princípu v tejto krajine nesmie sa robiť rozdiel eh, medzi eh, jednotlivými občanmi Bosny a Hercegoviny. Kontradiktorná je aj rozsudok Sedič Svinči, ktorý e, bol prijatý Európskym e, súdnym e, dvorom. Je potrebné venovať sa tejto otázke právneho štátu, pretože nie je možné takýto etnický prístup podporovať zo strany Európskeho parlamentu. Chcel eh, by eh, eh, som konštatovať, že takýto postup diskriminuje občanov a tým pádom je to zabrana v procese pristúpenia do EÚ. Žiaľ sa nám nepodarilo nájsť kompromisný mm, návrh. Mm, na hlasovaní musíme povedať, že nebudeme môcť podporiť tento kompromisný pozmeňovací návrh. A ďalej 18. pozmeňovací návrh e, s e, textom tohto pozmeňovacieho návrhu môžeme súhlasiť. E, každopádne musíme konštatovať, že Mm, celý rad e, problémov je tam ešte spojených s environmentálnou problematikou, takže to by sme e, budúci rok e, mohli sa venovať rezolúcii, uzneseniu takéhoto druhu. Ďakujem pekne, pán Plenkovič. Ďakujem pekne, pán predseda chcel by som zagratulovať nášmu pánovi kolegovi eh, eh, Kristianovi Predovi a samozrejme všetkým ostatným kolegom, ktorí sa eh, zúčastnili na vypracovaní tejto správy a tiež pánovi Piculovi za tento veľmi kvalitný text E, to, čo je najdôležitejšie, je, e, že e, tá situácia sa už vyvinula od ostatných, ostatnej správy Európskej komisie. 15. februára Bosna a Hercegovina oficiálne požiadala o členstvo v EÚ. Myslím si, že je veľmi dôležité, že ráde aj komisii, a najmä ale rade a síce holandskému predsedníctvu rady musíme predložiť e, e, požiadavku, aby sa zaoberala e, touto žiadosťou Bosnia Hercegoviny takým spôsobom, ako sa ustanovuje v článku 49 prvom odseku zmluvy o Európskej únii a táto požiadavka s ňou je treba zaoberať sa bezodkladne vlastne, e, čiže e, za týchto 6 mesiacov počas holandského predsedníctva rada musí prijať e, závery v tejto veci a dať požiadavku na komisiu, aby začalo pracovať na tejto veci. To hovorím preto, že ide o, kľúčový nástroj na reformy e, v Bosne a Hercegovine. E, takýto e, dodatočný stimul zo strany EÚ je veľmi dôležitý, ak by sa im doručil už tento predstupový dotazník kým sa hovorí len o, o, o dohovore o stabilizácie. Krajina, každá, ktorá chce vstúpiť do Európskej eh, únie a ako náhle jej eh, je eh, doručený tento dotazeník, svedčí to o hlbokej dôveryhodnosti tejto krajiny. A cesta Bosne a Hercegoviny smerom do Európskej únie je veľmi dôležitá, to nielen pre blaho jednotlivých občanov, nie len pre ekonomiku, ale pre dobre fungovanie tohto štátu a pre zamedzenie zamedzenie tendenciám, ktoré môžu viesť k e, e, separatistickým e, snahám. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené, počujem, že kolega Kahn, rovnako ako minulý rok, má určité výhrady, pokiaľ ide o tie konšty národy, národnosti. Musíme ale e, si uvedomiť, čo je v ústave Bosny a Hercegoviny a e, čo je teda realita a čo e, niektorí považujú za veľkú hrozbu. A je veľmi dôležité, aby sme na úrovni Európskeho parlamentu im odporučili, ako postupovať v tejto otázke, aby všetci občania požívali rovnakú ústavnú ochranu. Toto odporúčanie z našej strany je veľmi dôležité, pokiaľ ide o budúce ústavné reformy v Bosne a Hercegovine. Pán komisár je dnes práve v Sarajeve a stretne sa tam s kompetentnými orgánmi a táto návšteva určite bude mať veľmi pozitívne účinky na proces reforiem. To podporí e, túto prístupovú e, politiku. E, pán Izet Begovič bude mať z toho určite veľké výhody aj pán doktor Čovič Ide o dobré fungovanie mechanizmu e, koordinácie na všetkých e, úrovniach e, orgánov štátnej správy v Bosne a Hercegovine. Tiež treba spomenúť dôležitú otázku ohľadne návratu utečencov, najmä ale aj Chorvátov a Bosencov z územia Srbska za to vďačíme aktivitám pána Čerdeša, pomoci medzinárodného spoločenstva. Za teda tejto pomoci by sa mali vytvoriť podmienky na operatívnu pomoc procesu tohto návratu, aby tento proces e, bol e, efektívny. Dúfam teda, že v ďalších diskusiách medzi e, politickými aktérmi v Bosne a Hercegovine dôjde k dohode o volebnom zákone. To je tiež jeden z predpokladov dobrého fungovania tejto krajiny. Ja tiež dúfam, že čoskoro v rokovaniach s Európskou komisiou bude nájdené spoločné riešenie, o dohode o stabilizácie a Paris tu pení, e, ktorý bude veľmi dobrým spôsobom riešiť tieto otázky pobytu, o ktorých už diskutujeme ostatné dva e, roky. Pokiaľ ide o e, nás, urobíme všetko preto, to, aby e, sa Bosna a Hercegovina priblížila Európskej únii a to veľmi e, kvalitným spôsobom a čo možno najskôr. Ďakujem, pán predseda. Predseda, bez mikrofónu. Ďakujem pekne, pán predseda. Po týchto rokovaniach sa ja, ja chcem pripojiť e, k tým, ktorí pochválili e, prácu pána spravodajcu. Je e, tam pozitívne zdôraznené všetko to, čo bolo v Bosne a Hercegovine za ostatný rok urobené. Pred rokom sa všetci lídry v Bosne a Hercegovine dohodli, že budú spolupracovať na reformách a teda po roku je táto eh, dohoda o stabilizácii. Eh, došlo eh, ku, teda bola odovzdaná kandidatúra, žiadosť o plnoprávne členstvo a to je dôkaz toho, že táto krajina z Daytonskej do bruselskej fázy, tak povediac, prešla. Áno, vidíme tu pokrok, ale nevidíme skutočný pokrok v oblastiach, kde sú potrebné viditeľné výsledky, aby žiadosť o členstvo mohla byť schválená dnes, e, e, keď je pán Chanum e, na návšteve, očakávame prijatie efektívneho nástroja koordinácie. Ďalej je potrebné komplexne implementovať agendu reforiem a je potrebné schváliť E, dohodu o stabilizácii. E, tiež e, treba vyriešiť otázky, ktoré sú dlho sporné, najmä pokiaľ ide o, o postavenie jednotlivých národnostných skupín v Bosne a Hercegovine Eh, Bosne a Hercegovine. Okrem toho eh, eh, by bolo potrebné poskytnúť primerané prostriedky na budovanie infraštruktúry. Korupcia je tam veľmi veľký systémový problém. Je potrebné postarať sa o dobrú ochranu pre whistleblowerov Taktiež je e, treba e, pripraviť e, sa lepšie na budúce ústavné reformy, reformy ústavy v tom smere, že z Bosnia a Hercegoviny sa stane efektívny štát, ktorý bude vychádzať z princípov subsidiarity, z princípu rovnoprávnosti všetkých skupín obyvateľstva. Z aspektu, z pohľadu mojej funkcie mi je ľúto, že sa nepodarilo vytvoriť spoločný e, e, výbor s Bosnou a Hercegovinou, spoločný parlamentný e, výbor. Nemohli sme však e, dopustiť e, tento etnický e, cenzus. Dúfam, že na nasledujúcom zasadnutí v maj sa nám podarí dopracovať sa k lepšej spoločnej agende, ktorá sa postará o európsku budúcnosť Bosny a Hercegoviny. Ďakujem. Ja teda mám len stručnú pripomienku, hovorí pán Havec. E, pán Kán hovoril za našu skupinu, keď e, hovoril o tom, tejto dôležitej, citlivej téme, keď hovoril o uh, constituent people. Ja som počul dôkladne, čo hovoril a moja skupina to považuje považuje za kompromis, ktorý je akceptovateľný pre nás, teda ako o občanoch, pretože chceme na jednej strane, aby sa zabezpečilo rešpektovanie Daytonskej zmluvy a ústavy, na druhej strane chceme sa uh, dívať uh, na, pred, na to, kedy Bosna a Hercegovina vstúpi do Európskej únie a nebude už e, s, s, plniť len to, čo vyžaduje Daytonská zmluva. Minulého roku sme pripravili uh, správu, e, kde sme teda ne, e, e, sa, kde sme vylúčili použitie termínu constituent peoples, teda štátotvorné národy a to, že teraz je v správe, je to jasne uvedené, že vlastne my sme naozaj sa posunuli ďalej a že naozaj chceme tu aj sa, sme sa posunuli v našom myslení e, tu vo výbore aj v celom parlamente a myslím si, že podľa nás stačí, keď sa o tomto hovorí, bo sa to spomína iba raz. Dúfam, že aj ostatní kolegovia e, si to vypočujú a uznajú aj ostatné politické skupiny, že moja politická skupina uznala tento pokrok a podporila túto kompromisnú pozíciu. Myslím si, že nemali by sme tu medzi sebou ako politické skupiny e, konkurovať či sa napádať, pretože v podstate si myslím, že my e, hovoríme im, že musia nájsť kompromis medzi sebou a my teda by sme mali byť ísť príkladom e, Európsky parlament, aby sme našli aj my kompromis k tejto otázke medzi nami. Ďakujem. Predseda, ďakujem pekne. Tak e, neviem, všetci vlastne tým súhlasili. Teraz má slovo komisia. Ďakujem pekne. E, ja sa len vyjadrím tejto otázke. otázku e, Constituent Peoples. Ehm, myslím si, že áno, je tu jasný záväzok posunúť sa od Daytonu k Bruselu a to znamená, že znížiť etnické prvky a skôr hovoriť o občianských alebo prechádzať na občianské prvky v ústave a keď sa bude neustále zdôrazňovať teda tie constituents people, tie, tie národy štátotvorné, e, že to, to vlastne vedie k nefunkčnosti štátu, práve to je niečo, čo sa už musí prekonať, keď sa Bosnia má stať e, členom Európskej únie. A toto je vlastne naša pozícia. keď to budeme neustále príliš zopakovať alebo príliš spomínať constituent e, peoples, my musíme už e, prekonať tento termín Zajtonskej dohody, pretože inak nebude môcť Bosna dosiahnuť pokrok smerom k EÚ. Predseda hovorí opäť bez mikrofónu. Ďakujem pekne. Teraz pán Preda, nech sa páči. No, entendu Schaffhauser. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým kolegom za ich vyjadrenia. No, no. C'est bon. Écoutez, merci euh, de toutes vos interventions. Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili v diskusii. Je to zložité to zhrnúť. Mm, pretože sme na tom dosť veľa pracovali a ja môžem povedať, že v minulom roku sme sa dohodli všetci na tom, že isté veci dáme bokom, e, že dáme bokom e, o otázky e, politických reforiem, ústavnej reformy a tak ďalej, že sa budeme venovať spoločensko-ekonomickým reformám. To je termín, ktorý majú veľmi radi naši priatelia socialisti. A mm, tieto nezhody sa týkajú práve týchto ustanovujúcich národov, čo je pojem, ktorý na jednej strane vychádza e, z e, termínov ústavy a vychádza sa tu z vízie, ktorá dlho dominovala medzi týmito krajinami o tom, že je potrebné dosiahnuť pokroky na politickej úrovni aj v ústavnej oblasti. Ja som ocenil to, že socialisti boli ochotní akceptovať, že sa v texte spomenul tento termín ustanovujúcich národov. Ehm, hm. Argument Richarda Howita, ktorý prezentoval, a síce že v texte stačí e, jedinýkrát spomenúť e, termín a že e, to potom už stačí. Ja už to teraz budem tiež používať ako taktiku. V 90% prípadov totiž socialisti zôrazňujú vždy, že všetko sa musí v texte spomínať 3 či 4 krát. Takže ja sa, Richardov to budem držať do budúcna, nezabudnem na to. Uvidí, rozhod- uvidí sa to, rozhodne sa to v hlasovaní táto spomienka ustanovujúcich národov v texte, či sa má uvieť alebo nemá a či má byť v súvislosti s e, volebnou otázkou. Podľa mňa skutočnosti tu ide o problém v tom, že žiaľ všetky tieto kroky blokuje to, čo povedal pán Pitula a síce dochádza k blokovaniu a vedie to k eh, stratám času a pritom tieto lehoty sú eh, veľmi spochybňované. Myslím, že by sme pomohli Bosne a Hercegovine, ak by sme vyvolali dojem, eh, že spomenutie druhotného ústavného rámca teda je vedľajšie a že sa všetko dá vykladať e, rôznymi spôsobmi. Myslím, že e, napríklad pojem e, ustanovujúcich národov sa môže vykladať rôznymi spôsobmi. Ja si nemyslím, že to musí mať automaticky nejaké etnické odchýlky, že sa tým zavádza etnický aspekt do politiky. Myslím, že aj komisia isto uzná, že e, len samotné spomenutie tohto pojmu ustanovujúce národy by automaticky e, spôsobila etnicistický nádych, etnicistický nádych politiky. Um, sú to problémy, ktoré sú so ščítaním ľudu. V skutočnosti e, niektorí ako keby chceli zatvárať oči pred pravdou. Ehm, s netrpezlivosťou očakávam zajtrajšie hlasovanie a naozaj sa chcem poďakovať všetkým kolegom zo všetkých politických skupín za úsilie, ktoré vložili do vypracúvania týchto kompromisov. Ešte pripomínam to, čo som už spomenul, zo 169 pozmeňujúcich návrhov sme dokázali 115 obsiahnuť kompromisov, čo podľa mňa nie je zlý výsledok. Ďakujem. Mr. Plenkovič hat... Predseda, ďakujem pekne. Ešte pán Plenkovič požiadal o slovo. Ďakujem pekne. Ak by som teda mohol sa vyjadriť tejto otázke, ktorá je nie technicko-odborná, ale skôr vysokopolitická. A súhlasím aj s tým, čo povedal spravodajca pán Preda, len doma pripomínka k tomu, čo povedal zastupca komisie. My tvrdo pracujeme na tom, aby sme posunuli Bosnu a Hercegovinu od Daytonu k Bruselu. A určite ja som na, na tej istej lodi ako vy, ale ja by som e, trošku bol radšej, keby sme sa držali toho, čo povedal dnes e, pán Hán v Sarajeve, ale aby sme tu nehovorili e, o, o tejto veci, ale že je to veľmi dôležité a je to aj súčasťou ústavy. A ja by som bol takisto rád, keby ste E, začali pripravovať aj to, čo, od čomu mám zaviazal mandát e, rady. Vaša komisia naozaj bola mimoriadne napomocná v procese e, predloženia po formálnej žiadosti o vstup do EÚ zo strany Bezny Hercegoviny. Za to sme vďační a nebola táto vec že, ako sa po francúzsky povie, pár na že bude jasné, že e, to dosiahne pokrok, takže určite musíme sa posúvať od Daytonu k Bruselu, ale zároveň musíme rešpektovať e, národy, ktoré tvoria túto krajinu. Ďakujem pekne. Dank. Das ist sicherlich die Entscheidung, dass man über Dayton hinausgeht, denn mit Dayton wird die Lösung nicht möglich sein. Dayton war ausreichend, um den Krieg zu beenden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 Man sollte keine falschen Hoffnungen vermitteln, wo sie nicht gerechtfertigt sind. V svetových rukách a netreba zasielať žiadne falošné signály, e, pretože ak budú pretrvávať tieto principiálne sú e, podstatné problémy, e, my sme už e, veľmi veľakrát e, vlastne ustúpili a problémy, že sme si mysleli, že budú tieto problémy, že sa vyriešia neskôr a myslím si, že tentokrát nie, musí sa veci vyriešiť vopred, to treba povedať jasne. Ešte mám jednu pripomienku. Čítal som práve jednu oznam e, z novín izvestia, z ruských novín izvestia, kde sa hovorí, že Európsky parlament v apríli má pri, zorganizovať ekonomickú konferenciu na Kríme. Nož, e, toto určite sú niektorí e, zástupcovia, jednotlivci, ktorí zrejme sú aj e, poslancovia, ale nemôžu sa toho zúčastniť ako poslanci Európskeho parlamentu. aby to bolo jasné. Ďakujem pekne. Prejdeme teda ďalšiemu bodu programu, to je bod programu číslo 6 nové stratégie o obchodovaní a investíciách. Margot ma... Nikdy som nevidel takú stratégiu, ktorá by sa dívala dopredu z minulosti. Respektíve nevidel som ešte stratégiu, ktorá by mala sa dívať do budúcnosti. Ako, aká stratégia sa díva do minulosti? V tom nie je nejaká logika, hovorí predseda. Nech sa páči, pani spravodajkynia. Ďakujem, pán predseda, za vaše úvodné slova. Obchodná politika je súčasťou eh, oblasti zahraničnej politiky EÚ. Mm, táto zásada je spomenutá v novej stratégii EÚ v oblasti obchodu, ktorá bola zverejnená 14. oktobra. Toto stanovisko, ktorému som spravodajkyňou, vychádza z tejto obchodnej stratégie EÚ pre budúce roky. Snažila som sa v tomto stanovisku mm, pozrieť na aspekty obchodu z pohľadu zahraničných vzťahov a tiež e, sa vyjadriť k zahraničným záujmom. Každý jedný odsek teda obsahuje e, za sadnú prioritnú oblasť. Ide tu o zdôraznenie koherentnosti medzi politikou EÚ a tiež e, obchodnou politikou EÚ, pričom je potrebné dodržiavať základné hodnoty EÚ. Ďalej som chcela zdôrazniť plnenie e, obchodných dohôd, najmä kapitol, ktoré sa týkajú udržateľného rozvoja, ktoré môžu presadzovať e, nám môžu pomôcť v presadzovaní našich prísnych hodnôt v oblasti práce a tiež je potrebné e, skoordinovať činnosť e, rôznych e, aktérov z zahraničnej politiky EÚ a tiež e, by sa Európska únia mala angažovať v procese zvyšovania transparentnosti. Mm, bolo predložených niekoľko desiatok pozmiacich návrhov. Konkrétne sa nám podarilo vypracovať 14 kompromisov z týchto návrhov a tie obsahujú veľkú väčšinu všetkých stanovisk tieňových spravodajcov. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, tieňovým spravodajcom za dobrú spoluprácu v vo vypracovaní tohto stanoviska a teraz s napätím čakám na ich vyjadrenia. Ďakujem. Predseda, ďakujem pekne. Budete hovoriť bez mikrofónu. Grazie, sostituisco il collega Benifei che si scusa per l'assenza. Ďakujem za slovo. Ja tu nahľadzam kolegu, alebo zastupujem kolegu na Fejho, ktorý nemohol dnes prísť medzi nás, hovorí pán Panceri. A pokiaľ ide o pani spravodajkyňu, chcel by som povedať, že tento text je dobre vyvážený. Pokiaľ ide o výkon e, diplomacie a pre podporu základných práv a e, trvalzateľný rozvoj v prípade obchodu a investícií je jednoznačný a úloha e, Európsky parlament pripisuje tomuto vysokú úlohu. A my sme predložili 9 pozmeňujúcich návrhov, ktorých, ktorých sa zaoberáme niektorými konkrétnymi otázkami. V zásade máme tri skupiny. Pracovné právo, ľudské práva a ďalšie No, podporujem takisto koncepciu univerzability, nedeliteľnosť, e, takisto podporujeme prácu Európskeho parlamentu z marca e, v minulého roku. Takisto podporujeme aj doložku o ľudských právach, aby bola súčasťou obchodných dohôd. A pokiaľ ide o práva pracujúcich, tu treba klásť e, dôraz na základné práva pracujúcich, e, tak ako ich podporuje Medzinárodná organizácia práce a takisto aj podporiť koordinačné práce zo strany Európskej komisie. A po tretie, kladieme väčší dôraz na multilaterálny rozmer, kde si myslíme, že je potrebné, aby naša obchodná politika bola v súlade s ďalšími politikami. Je treba teda rešpektovať dohodu, ktorú sme dosiahli minulý december. Vzhľadom k ekonomickej situácii prakticky všetky naše návrhy sa objavujú v pozmenujúcich návrhoch a ja v tejto súvislosti ďakujem pani kolegyni Saifa z Haifi za konštruktívny prístup počas našej schôdze a rokovaní a za jej um, úsilie na vypracovanie výborného textu. Ja mám ešte jednu poznámku. E, konkrétne sa týka kompromisu číslo 13, vývoz zbraní. E, je starým želaním Európskeho parlamentu, e, že vývoz zbraní na európskej úrovni sa musí opatriť záväzne a výnimky by sa mali v čo najväčšej možnej miere odstrániť. A preto takýto etický kódex Európskej únie, eh, eh, čo sa týka zákazu vývozu zbraní, by mal byť záväzný A malo by sa tiež v bode 13 uvieť, že požadujeme, aby tento etický kódex Európskej únie k zákazu vývozu zbraní sa stal záväzným. Pani spravodajkyňa, možno by ste to mohli zapracovať do kompromisných pozmeňovacích návrhov. Herzlichen Dank. Ďakujeme pekne. E, už nikto ďalší sa nehlási o slovo. Pani e, Sajfi, chcete ešte reagovať? Len veľmi rýchlo, pán predseda. A na vašu požiadavku e, môžem povedať, že si to pozriem a vrátim sa k tomu. Je to trošku zložitá téma, ale pozriem si to. Chcem sa poďakovať aj pánovi Pancerimu. Spolupracovalo sa nám naozaj veľmi dobre na tejto téme, aj na tomto stanovisku. Mm Viacero návrhov kolegov e, zo skupiny SAD bolo zapracovaných aj do kompromisov. Ešte raz ďakujem všetkým. Ďakujeme pekne. Predseda bez mikrofónu. Týmto našu schôdzu na dnes skončím. Zajtra sa uvidíme a budeme hlasovať.